Robíme to v januári eh, prostredníctvom eh, oficiálneho oznámenia komisie. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Kolegyne, kolegovia, eh, obdržala som 6 návrhov uznesení k tejto téme. Hlasovať sa bude zajtra. Takže týmto uzatváram diskusiu a prejdeme k ďalšiemu bodu, ktorý je na programe. Vyhlásenie komisie o dovoze mesa pochádzajúceho z tretich krajín. Začneme. A prvá, ako prehovorí pani komisárka Vasiliu. Prepačujem, pani predsednička. Je mi ľúto, pretože toto je veľmi zaujímavá téma ja budem mať pomerne dlhý prejav, prepačte. Komisia má e, v rukách niekoľko požiadavok, ktoré sa týkajú mesa prichádzajú zo tretich krajín. Po niekoľko rokov Európska únia Ehm, zachovala veľmi ehm, konzekventnú dovozovú politiku, ktorá zohľadňovala vedecké poznatky a súčasnú chorobnosť v tretich krajinách. Najmä pokiaľ e, ide o pozornosť e, na e, slindačky a krývačky, pretože ako viete, E, túto chorobu v EÚ nemáme a je to choroba, ktorá môže e, mať veľmi vážne hospodárske dopady. E, vytvorilo sa niekoľko vážnych požiadok na úrovni Svetovej organizácie zdravia zvierat, aby sa predišlo šíreniu svintačkej a krývačky. Dohoda VTO sanitárnych a fitosanitárnych opatrení má dopad na veci krajiny. A krajiny môžu využívať rôzne štandardy a rôzne metódy e, pre svoje výrobky. To e, e, ale nezvyšuje rizika v zdravia zvierat a obyvateľstva. A EÚ vlastne nie je replikou takýchto opatrení tretich krajín. Takisto ako tretie krajiny, e, z ktorých dovážame, nemôžu e, e, uplatňovať tie isté opatrenia ako my. My môžeme sa len domáhať, aby ich opatrenia mali ekvivalentný dopad na naše opatrenia. Uvediem niekoľko príkladov. V Európskej únii máme veľmi prísne opatrenia, pokiaľ ide o individuálne označovanie a vysledovateľnosť tovarov. V prípade vypuknutia choroby naše pravidlá urýchľujú vysledovanosť E, potenciálne infikovaných zvierat, aby sme obmedzili šírenie choroby. Navyše, naše pravidla nám dovolia vysledovať e, krmivo alebo e, potraviny od farmy až po stôl. Na druhej strane pravidla vysledovanosti sa vzťahujú aj na tretie krajiny, ktoré vyvážajú do EÚ a zabezpečujú, že dovážané meso nepredstavuje nepriateľné riziko pre EÚ. Teda rozsah týchto pravidiel eh, je obmedzenejší než eh, pravidlá, ktoré sa presadzujú v EÚ. Chcem tiež zdôrazniť, že pravidlá, pokiaľ ide o vysledovateľnosť dobytku v EÚ, boli prijaté v reakcii na krízu BSE. A ako si pamätáte, predstavila významný pokles e, dôvery spotrebiteľov a narušenie vnútorného trhu vo vzťahu e, v, k obchodu s hovedzím mesom. Dovolte, aby som využila túto príležitosť e, na podrobnejšie vysvetlenie. Máme tu viacero opatrení na zniženie rizika, pokiaľ ide o dovoz hovedzieho mesa. Zabezpečujú najvyššiu ochranu pre verejnosť v EÚ a tiež pre zdravie zvierat. Je to v súlade s OIE štandardmi a tiež v súlade s SPS dohodou. Tieto opatrenia možno združiť do 5 e, úrovní ochrany. Sú veľmi obsiahle, ale len 12 e, tretích krajín mimo Európy splňajú tieto požiadavky a v dôsledku toho dovážame meso, eh, hovedzie meso len z týchto krajín. Prvé, eh, dovoz hovedzieho mesa sa eh, dovoluje len z tých krajín alebo z tých častí krajín, ktoré splnili požiadavky inšpekcie komisie ktoré, o tom, že plnia veterinárne podmienky a e, situáciu povolací zdravé zvierat. Po druhé, E, oblasť pôvodu hovedzieho dobytka musí byť uznané ako také, ktoré je, e, nie je e, nainfikované s klinickou škrivačkou. Ďalej, vyvážajúce krajiny musia mať schválený monitorovací plán pre špecifické zvyšky veterinárnych produktov, ktoré sú zakázané alebo nedovolené e, pri výrobe e, mesa v EÚ. Ďalej, všetky dovozy e, čerstvého mesa musia pochádzať z schválených bytunkov, ktoré sú na schválených zoznamoch. Po piaté, máme špecifické podmienky, ktoré sa dotýkajú výroby mesa a skladovania. Máme ešte ďalšiu úroveň ochrany, ktorá dovoluje e, dovoz mesa len z Austrálie, Kanade, Čile, Nového Zélandu a Spojených štátov amerických. Pre sedem ďalších schválnych krajín sa dovo- dovoluje len vykostené meso. Toto opatrenie zabezpečuje, že predídeme šíreniu vírusu sanitačkej a krývačky, keby aj prešiel cez tie predchádzajúce stupne ochrany. Dovoz mesa na trh Európskej únie musí byť schválený oficiálnym veterinárom, ktorý potvrdí, že všetky uvedené podmienky sú splnené. Keď e, príde zasielka mesa, uskutočňujú sa kontroly, robia ich úradné veterinárne služby členských štátov na našich hraničných priechodoch. Všetko dovezené meso musí prejsť povinnými veterinárnymi kontrolami na hraničných priechodoch. Na hraničných priechodoch je nevyhnutné robiť kontrolu dokumentov totožnosti a aj fyzickú kontrolu. na týchto hraničných prechodoch sa robí 100% kontrola. Okrem toho sa uskutočňuje aj fyzická veterinárna kontrola na minimálne 20% všetkých zásielok dovážaného mesa. Okrem toho máme ešte dodatočnú úroveň ochrany a to je zákaz krmenia zvierat odpadom Takýmto spôsobom sa zabezpečí, že citlivé druhy zviera v Európskej únii nebudú vystavené rôznym vírusom napriek tým opatreniam, ktoré som opísal. Všetky opatrenia, ktoré som opísal, sú plne harmonizované a v roku 2006 Európsky úrad pre potravinovú bezpečnosť uznal, že tieto opatrenia sú veľmi efektívne pri znižovaní rizika vstupu slintačky a krývačky do Európskej únie. EFSA uviedla vo svojom stanovisku, a teraz citujem, Európska únia má teda veľmi sofistikovaný systém kontroly dovozu a zdá sa, že tento systém je veľmi efektívny, pokiaľ ide o právny dovoz e, mesa a mesových výrobkov. Takto sa dostávam k ďalšiemu bodu. Od harmonizácie veterinárnych dovozných podmienok v 70. rokoch sme nikdy nemali a nezažili prepoknutie slintačky a krivačky prostredníctvom legálneho dovozu mesa do Európskej únie. Slintačka a krivačka v roku 2001 vo Veľkej Británii bola spôsobená nelegálnym dovozom mesa pravdepodobne z Ázie a takisto nelegálnym používaním krmiva ktoré bolo nakazené. Preto si myslím, že by sme mali zameriavať svoje snahy na tie oblasti, kde sú skutočné rizika a mali by sme sa zamerať na osobné dovozy a nie nadmerne upravovať legálne dovozy. Predpokladám, že všetci ste videli plagaty na letiskách Európskej únie a takisto na iných miestach vstupu do Európskej únie, ktoré vysvetľujú cestujúcim pravidlá, pre dovoz výrobkov zvieracieho pôvodu. Viem, že viacerí z vás vyjadrili obavy, pokiaľ ide o dovoz hovedzieho z Brazílie. Chcela by som vám pripomenúť, že dodatočné požiadavky sa ustanovili práve pre dovoz hovedzieho mesa z Brazílie v januári minulého roku. Medzi tieto opatrenia, okrem všetkých ostatných požiadavek, ktoré som uviedla, patrí aj to, že sa budú robiť kontroly certifikátov o pôvode mesa. Tieto kontroly musia robiť aj brazilské orgány. Brazilské orgány musia aj zistiť, odkiaľ pochádzajú tieto zvieratá, pre koho sú určené a tieto zvieratá musia byť identifikované, registrované v databáze. Tieto zvieratá predstavujú menej ako 1,5 celkového počtu hovedzieho dobytka Brazílii. Ide o 2,9 miliónov zvierat v schválených oblastiach a na schválených farmách. Brazílske orgány znova posudzovali farmy, ktoré si žele vyvážať eh, mäso do Európskej únie. Z celkového počtu viac ako 10 tisíc chovov, iba 1780 eh, fariem je momentálne schválených. V dôsledku toho došlo k dramatickému poklesu dovozu mesa z Brazílie. Začiatkom roku 2009 sa zistili určité nedostatky počas kontroly komisie a brazílske orgány preukázali plnú spoluprácu pri riešení týchto nedostatkov. V každom prípade celkové nálezy neopodstatnili nejaké ďalšie obmedzenie dovozu hovedzieho mesa z Brazílie. Pokiaľ ide o súčasnú situáciu, uvalovanie ďalších obmedzení pre dovoz mesa z Brazílie by niektorí si mohli vykladať ako protekcionizmus a mohlo by to vedieť, viesť aj k spochybneniu našich opatrení vo VTO. Taktiež musíme mať na pamäti, že v EÚ musíme z času na čas čeliť problémom so zdravím zvierat alebo s potravinovou bezpečnosťou a musíme reagovať e, umerným spôsobom na tieto problémy. Mali by sme byť vzorom a mali by sme sa správať podľa pravidiel, ktorými sa riadi medzinárodný obchod. Na sever by som chcela uistiť parlament, že komisia bude naďalej kontrolovať nelegálne miesta dovozu mesa, ktoré predstavujú najväčšie riziko pre naše vysoké normy. Komisia si taktiež zachová svoj úmerný postoj k dovozu mesa z tretich krajín, vrátane Brazílie. Takýmto spôsobom zaistíme, že si zachováme našu vysokú úroveň zdravia ľudí a zviera v Európskej únii a že si Európska únia zachová e, svoju dobrú povesť na medzinárodnej úrovni. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Teraz dám slovo tým poslancom, ktorí hovoria v mene svojich politických skupín. Pani Erans, mene EPP, dve minúty. Európska únia ukladá najvyššie normy, ktoré existujú na svete, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť a prostredie pre chov zvierat. A farmári musia naplniť tieto normy, ak majú dostať pomoc od Európskej únie. Ale pre väčšinu z nich pomoc nekompenzuje náklady a bremeno, ktoré musia znášať, ak majú naplniť tieto normy. Povedala by som, že deficit vo výrobe sa kryje dovozom z tretich krajín, predovšetkým z Brazílie. Vzhľadom na tlak na chovateľov v Európskej únii si myslím, že by bolo úplne nečestné, keby sme dovolili, aby do Európskej únie boli dovážané zásielky, ktoré nenaplňujú minimálne normy dohodnuté medzi EÚ a týmito krajinami. A tieto dohodnuté normy sú nižšie než tie, ktoré ukladáme našim domácim chovateľom. Keby sme totiž to dali rovnaké normy aj chovateľom v tretich krajinách, tak eh, by to nebolo v poriadku pre VTO. Neviem, prečo to VTO robí, ale jednoducho sa treba postarať o to, aby všetko meso, ktoré je dovážené do Európskej únie, pochádzalo z fariem, ktoré sú riadne kontrolované je tu veľký dopyt po mese z Brazílie, ale to neopodstatňuje to, aby sme zatvárali oči pred potrebou inšpekcia. EFSA by mala vykonávať pravidelné inšpekcie. Nechápem, prečo Európska komisia bagatelizuje tieto nedostatky, ktoré e, sa občas e, objavujú, pretože EFSA poukázala na to, že niektorí výrobcovia jednoducho nenaplňujú tieto normy a takisto FAO poukázala na to, že objavila problémy v zásilkách z Brazílie, ktoré prechádzali cez Európsku úniu a nemali osvedčenia. Ako môže Európska únia zabezpečiť, že tých 1500 fariem, ktorých sa to týka, splňa všetky potrebné normy? E, predsedničke, ďakujem veľmi pekne a držte sa vášho času, ktorý ste dostali pridelený. E, pán Kelly, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Keď ide o otázku dovozu mesa, e, my v Európe máme predsa e, princíp silnej a jasnej regulácie. Tieto princípy, ktoré uplatňujeme, musia byť založené na zdraví a ochrane spotrebiteľa a takisto na spravodlivých podmienkach pre chovateľov. Súčasný systém je nespravodlivý pre farmárov aj pre spotrebiteľov. Nutíme našich farmárov, aby e, vykonávali veľmi časovo a finančne náročné e, praktiky a pritom dovážame meso z Brazílie a z iných krajín. Brazília je najväčším príkladom. Situácia je jednoducho neudržateľná. Praktiky na farmách v Brazílii jednoducho nezodpovedajú našim normám, ktoré sú akceptovateľné pre našich spotrebiteľov. Ak dnes si nedáme pozor, tak tu zmizne motivácia preto, aby sme mali kvalitné mäso a podkopeme ceny pre farmárov. Ako náhle budete mať e, meso v systéme, stane sa nevystopovateľným. Ako je to spravodlivé pre spotrebiteľa v Európe? Takáto situácia s hovedzím sa môže trvať veľmi dlho. Nie je tu nejaká dôvera, že tieto nové opatrenia, ktoré sme nedávno zaviedli, sa aj realizujú. Máme veľké príklady hovedzieho dobytka, ktorý sa uplacíroval potom na schválených farmách, ak pôvodne neprešiel kontrolami z iných fariem. Je to naozaj nespravodlivé. Táto prax už nemôže ďalej pokračovať, pretože je to nespravodlivé pre európskych farmárov, pre výrobcov, ktorí musia naplňať iné normy. A sú to normy, ktoré nenaplňajú výrobcovia Brazílii. Ďakujem veľmi pekne, pán Kelly. Pán Lyon, dve a pol minúty z liberálov. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem pani komisárka aj za všetko, čo ste povedali a za tie ochranné opatrenia, ktoré ste hovorili, že sa zavádzajú. Ja by som sa chcel pozrieť na správu FAO z Brazílie. Správne systémy stopovateľnosti v Brazílii sú jadrom opatrení, ktoré majú zabraniť akékoľvek hrozbe alebo možnosti dovozu kontaminovaného mesa do Európskej únie. Tieto opatrenia sú zásadné pre daňových poplatníkov, farmárov a spotrebiteľ Európskej únie, pretože len takto budú vedieť, že tu nie sú nejaké rizika. Napriek tomu sú tu nejaké problémy v Brazílii. Správa FAO zdôraznila mnohé nedostatky. 50 fariem, ktoré boli kontrolované, ktoré boli určené pre dovoz e, mesa do EÚ, mali vážne problémy. Napríklad dobytok nemal štítky na ušiach, nebolo možné identifikovať ten dobytok, nikto nevedel, odkiaľ pochádza ten dobytok, chýbala dokumentácia, boli tam otázky konfliktu záujmov. Inšpektori EÚ zistili, že jeden z kontrolorov mal osobný vzťah s tým človekom, ktorý bol zodpovedný za identifikáciu dobytka. E, moja obava, pani komisárka, je, že zhrnutie správy FAO uvádza, že všetky kontroly dospeli k všeobecne uspokojivému výsledku. Prepačte, ale ten obsah tej správy nevedie k tomuto výsledku. A my predsa musíme dávať pozor na to, že tu nie je nejaká hrozba. Určite vám nemôžeme, nemusíme pripomínať že akákoľvek chorba, ktorá tu vypukne, bude mať veľký dopad na daňových poplatníkov, farmárov aj na spotrebiteľov. My sme mali slintičku, slintačku a krivačku a zabili sme milióny zvierat a stalo nás to 4 miliardy libier. A toto je riziko, ktorému budeme čeliť, keď tu vypukne ďalšia takáto epidémia a nežiadam, aby ste nejakým vážnym spôsobom obmedzovali Brazíliu. Ja od vás žiadam, aby ste túto vec brali vážne, aby komisia postarala o to, že to, čo je tam uvedené v správe, aby sa to dalo na správnu mieru, aby sa to napravilo, aby sme mohli znova uistiť farmárov, spotrebiteľov a daňových poplatníkov, že sú chránení a že spravodlivý obchod medzi Brazíliou a Európskou úniou bude e, znova môcť prebiehať tak, ako aj v minulosti. Ďakujem veľmi pekne. Pán Smith je našim ďalším ročníkom na 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pani komisárka, tiež vám ďakujem za vaše vyhlásenie. Zrejme jedno z najúplnejších vyhlásení, ktoré sme počuli v poslednom čase od komisie. Pokiaľ ide o hovedzie meso, z Brazílie. Som rád, že som si vypočul, že to a som veľmi rád, že tu vidím toľko známych tvári, ktorí sa venujú tejto téme. Podporujeme to, čo hovoríte, pokiaľ ide o tie kontroly, ale pravdu povediac, nejde tu presne iba o toto. Preto som veľmi rád, že rozšírime túto tému na dovoz z tretich krajín. Nejde tu len o Brazíliu, ide tu aj o ďalšie krajiny a širší princíp. Naši voliči, naši spotrebitelia, naši farmári, Chcú, aby to meso, ktoré sa dováža sem do Európskej únie, naplňalo všetky naše normy. Nie je dobre, keď hovoríte, že Brazília má nižšie normy vystopovateľnosti, ako máme my. Pretože to meso potom môže predstavovať určitú hrozbu pre nás, lenže naši spotrebitelia čakajú, že aj tretie krajiny, ktoré dovážajú k nám meso, splnia úplne rovnaké podmienky ako naši farmári. Ale my tu hovoríme o spravodlivosti, o férovosti. Naši farmári, naši spotrebitelia, my žiadame, aby v Brazílii a vo všetkých tretich krajinách boli rovnaké normy vystupovateľnosti, ako sú tu v EÚ. Ak FAO tvrdí, že 50 inšpekcií nedopadlo dobre, alebo boli tam určité problémy, tak potom ako to bude vyzerať? Kedy vyjde ďalšia správa FAO a kedy zistíme, že týchto 50% problémov sa už odstránilo? Ďakujem veľmi pekne, pán Smith. Teraz pán Nicholson, jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Prvá vec, ktorú som jasne dala najavo dnes večer, pani predsednička, že tu nejde o dovozy z tretích krajín. Tu ide o brazílske hovedzie meso, ktoré je dovažené do Európskej únie. Presne o to ide. Som smutný, že tu musím stáť dnes večer a my tu nemáme nejaké uznesenie. Neviem prečo, ale ja chápem, že niektoré veľké skupiny v tomto parlamente neboli ochotné postaviť sa voči brazilskému veľvyslancovi a nech každý hovorí za seba, ale jednoducho neboli ochotní postaviť sa čelom voči tomuto brazilskému veľvyslancovi s našim uznesením. Chcem dať jasne najavo, že brazílsky veľvyslanec neloboval u mňa. Možno ma nepovažoval za hodného jeho pozornosti. Neviem, ale chcem dať dnes večer veľmi jasne najavo, že nemám v úmysle a budúca pani komisárka, musím vám povedať, že vy a komisia už nebudete zväzovať ruky európskym farmárom za ich chrbtami a nebudete im ukladať normy pre mäso, aké im ukladáte a iným také isté normy ukladať nebudete. Pani komisárka, my tu budeme ďalších 5 rokov. Ako dlho vy tu budete, to neviem. Ale vy budete musieť uspokojiť nás v každej forme. A pokiaľ ide o meso, ktoré prichádza do Európskej únie zvonka. Musí byť rovnako dobré ako naše meso. My nebudeme už krmení druhým najlepším mesom, my budeme krmení najlepším mesom. A vy nás už nebudete ničiť tak ako doteraz. A vystupujem to v mene producentov Európe. Ďakujem veľmi pekne, pán Nikolson. Pán Bafton, dve a pol minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja tiež chcem hovoriť o vážnych obavách, ktoré sa týkajú stability a bezpečnosti dovozov mesa z Brazílie. Neregulované meso sa dováža z tisícov kilometrov na úkor našich farmárov. Je tu veľké riziko kontaminácie takými chorobami, ako je slintačka a krivačka. Ale keď v Brazílii nie je prísna regulácia, znamená to, že e, zahraniční farmári majú obrovskú nespravodlivú výhodu pred našimi domácimi farmármi. A teraz počas týchto diskusí o klimatických zmenách je to ešte jasnejšie. Musíme schváliť veľmi ambicióznu agendu pre boj proti klimatickým zmenám, ale zároveň sa Európska únia obracia chrbtom uh, k problematike brazilského mesa, ktoré je zviazané aj s problémom vykočovania dažďových pralesov v Brazílii. Dnes iba 12 e, vývozov je schválených, ale stále viac miest je dovolených pre, a schválených pre vývozy do Európskej únie každý deň. Začiatkom tohto roku FAO hovorilo o vážnych problémoch v Brazílii, pokiaľ ide o vysledovateľnosť mesa. Sú to aj veľké problémy s dobytkom v bytunkoch. Vie sa o tom, že mnohí inšpektori majú osobné vzťahy s farmami alebo s osobami, ktoré pracujú na týchto farmách. Európsky farmári musia dodržiavať pravidlá, ktoré sú tu pre bezpečnosť spotrebiteľov ale to, že ich zahraniční partnery nemusia pracovať za tých istých podmienok, dáva zahraničným farmárom nespravodlivú výhodu. Spojené kráľovstvo má obrovské problémy, pretože tretie krajiny môžu vyvážať mäso za o mnoho nižšie ceny. Mnohé krajiny už zakázali brazilské mäso z dôvodu odlesňovania, vykočme dažďových pralesov. Každý rok sa e, vykočuje toľko lesov Brazílie, ako je celé Belgicko. A to len preto, aby sa mohlo chovať stále viac dobytka. Udivuje ma, ako platí jeden súbor pravidel pre britských európskych farmárov a iný súbor pravidel pre brazílskych farmárov. Taká komisia to v skutočnosti ešte podporuje. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán Bafton. Ak dovolíte, ste ochotní odpovedať na otázku, pán Bafton? Od pána Šmita. Môže pán Šmit použiť svoju modrú kartu? OK, dobre. Nech sa páči. Otázka. Ďakujem pekne, pán predseda. Pre... Za... E, rád by som sa spýtal na to, čo bolo povedané, že do EU sa vlastne dováža neregulované meso. Od pani komisárky sme si vypočuli 15-minútový príspevok a rád by som, keby tu pán kolega pripustil, že nie je pravdou, čo povedal, že ohľadne neregulovaného dovozu mesa. Ďakujem za otázku. Poprosím o odpoveď. No, od, Určite, keď sa pozrieme na to meso, ktoré je dovážané z Brazílie a podobných krajín, naozaj je to neregulované. A to je jednoducho. Celá tá záležitosť je úplne jasná. Takže to, čo hovoríte, je dôležité, ale dovolte mi povedať, že naozaj je to neregulované meso, ktoré prichádza z týchto krajín. A ak teda nebudeme opatrní, dopadne to zlé. Prečo? Vlastne nakoniec aj dnes sme počuli, že sa dováža takéto meso, ktoré nie je náležite skontrolované na bytunkoch. A nakoniec F sa hovorila a podala správu o týchto veciach. Ďakujem. Ďakujem pánovi Bachtorovi za odpoveď. Slovo má pani Doc. Minúta. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pani komisárka, ďakujeme za veľmi obsiahlu prezentáciu a mnohí tu prítomní v parlamente dnes večer ako aj ja, sme boli trošku mystifikovaní tým, že akceptujete, že sa nedá nič robiť, pokiaľ ide o dovoz mesa z krajín tretieho sveta. Hneď na začiatku ste povedali, že v podstate nemôžu tieto krajiny vlastne svoje normy presadzovať v EÚ a preto ani EÚ nemôže svoje normy presadzovať u nich. Tak myslím, že ale toto dostáva našich plnospodárov do nespravodlivej situácie. Mm, práve hovorím, že môžeme presadzovať normy a nanúcovať im naše normy, keď sa chcú vyvážať. V podstate musia splňať tie predpisy, o ktorých tu hovoríme. A keď ich nebudú, tak proste sa nebude dovážať toho vedzie z tých krajín. Predsa mnohí farmári sú pod veľkým tlakom a určite dnes tu veľmi dobre počujete aj ten hnev, ktorý sa tu vyjadruje v mene našich farmárov. Ďakujeme, pani Doc. Budeme pokračovať. Pani McGinnis, dve minuty. Pani predsednička, ak dovolte, aby som podporila vyjadrenie pána Nikolsona. A teraz socialisti ronia krokodílie slzy a LZ odmietli podporiť uznesenie na týkajúce sa tejto dôležitej otázky. E, pokiaľ ide o vašu dlhú a detailnú prezentáciu, pani komisárka, chcem povedať, že e, takto poviem to rovno. Vy vlastne konáte len preto, lebo je tu tlak zo strany írskych farmárov. Aj proste tie protesty prišli až sem, do parlamentu. A vtedy ste začali konať. A veľmi pozorne som sledovala váš prejav a chcem, aby ste akceptovala, že ste boli prinútená konať. Dovolte, aby som sa opral o vaše vlastné údaje. Je to úžasné. V roku 2007 bolo 10 tisíc fariem, ktoré mohli vyvážať. Teraz ich je len 1700 schválených, ktoré môžu exportovať. Čo z toho čítam ja? Že vlastne tie ostatné neexportujú. Takže sú to vážne otázky, ktoré pred nami stoja a musíme ich v tejto snemovni spomenúť. Keďže mi už ostáva malo času, dovolte mi ešte dve veci. Nemám dosť dôvery, že súčasná komisia dokáže tieto otázky dostatočne efektívne riešiť. Ale chcem ale povedať, že ja aj všetci ostatní tu prítomní v parlamente proste budeme tlačiť, kým sa to dôsledne nedorieši. Aby sa ozaj pri dovoze do Európskej únie rešpektovali tie vysoké a tvrdé normy, ktoré máme vy si možno neuvedomujete, aký hnev je tu v pozadí, ale dovolte mi ubezpečiť vás, že ten hnev tu je a je reálny. Samozrejme, pred niekoľkými rokmi sa hovorilo o veľmi dôležitých spôsoboch, ako sa majú používať klietky pre zvieratá, e, pokiaľ je o pohodu zvierat a tak ďalej. Proste je tu x vecí, ktoré je treba dodržiavať. Ďakujeme pani McGuinness. Pán Tarbella, 1,5 minúty. Nech sa páči. Pani komisárka, čím je hovedzie z EÚ iné než z iných krajín? Možno to nie je až tak veľmi chuť alebo cena, ale bezpečnosť. Bezpečie toho, bezpečnosť toho mesa, ktoré sa tu produkuje. Oproti tomu, ktoré sa dováža z tretich krajín. Takže nielen írsky farmári, ale aj belgický príslušný e, hygienický inštitút skúmal napríklad kvalitu argentínskeho ovedzieho a tiež sa ukázalo, že nie je také kvalitné ako európske. Takže niekedy vlastne to trvá niekoľko mesiacov, kým sa dovezie argentínskeho ovedzie meso sem na európsky trh. A v Belgicku vlastne dostávame na trh e, meso do mesiaca po, porážke daného zvieraťa. Čiže je potrebné, aby sa uplatňovali rovnaké pravidlá pre všetkých. Ak nie, tak vlastne Európska komisia zlyháva pri ochrane vlastných občanov. Spojené štáty Čile a Japonsko zakázali dovoz hovedieho mesa z Brazílie a slúžia nám ako dobrý príklad. Ďakujem pekne. Slovo má pani Harken. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Pani komisárka tvrdí, že nemôžeme teda e, proste presadzovať rovnaké normy, ale povedali ste nám, že v tretich krajinách stupeň vysledovateľnosti je oveľa obmedzenejší. A ak je tomu tak, pani komisárka, ako to môžeme dosiahnuť ekvivalentný účinok? Pokiaľ ide o dovoz hovedzieho z Brazília, mám tu problém. Aj komisia, aj FAO vlastne znižuje význam vedeckých konkrétnych zistení. Áno, sú tu ďalšie požiadavky, ale ako kolegyňa McGinnisová povedala, potrebujeme nebyť toho stáleho tlaku, ktorý tu je od farmárov, tak by sa nekonalo. Ak ja zadám študentom 12 problémov na riešenie, podobne ako vy ste mali tých 12 prípadov v súvislosti s Brazíliou a len 6 vyrošia, tak vlastne to je nedostatočná u študentov. Keď mám tri vážne problémy, ktoré sa nevyriešia, tak tiež to nie je dostatočné. Takže farmári v EÚ chcú spravodlivosť aj v obchode. Európska komisia a FAO majú zodpovednosť za to, aby sa podmienky ekvalentnosti dodržiavali. Ďakujem. Pán Ašvard má slovo, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pani komisárka, veľmi rád som si vypočul vašu rozhodnosť, pokiaľ ide o dodržiavanie noriem, ale chcem povedať toto. Poprvé, hovoríte o nejakých, o situácii na letiskách, a o plagátoch, ktoré by mali varovať e, ohľadne dovozov. Ja mu poviem úprimne, nič takého som nevidel na letisku. Skúsim to znova ešte preskúmať, pretože toto sa naozaj nedie do tej miery, ako hovoríte. Po druhé, nepresvieča ma ani vaša argumentácia ohľadne brazílskeho hovedzieho. Bol som tam osobne a videl som to priamo v teréne a podporujem predrečníkov v tom, čo povedali. My farmári v EÚ musíme plniť tvrdé európske normy. A toto samozrejme niečo stojí. To sú náklady, ktoré nemôžeme ďalej presunúť na plecia spotrebiteľov. Čiže ak chcete vystaviť európskych výrobcov aj spotrebiteľov výrobkom, ktoré nesplňajú rovnaké normy, ako my máme plniť, tak je to nespravodlivé. Toto proste nemôžeme prenechať len, aby sa komerčné záujmy nejak plnili. Európska politika má byť proste rozumná. Nejde o protekcionizmus. Práve, že spoločná poľnohospodárska politika má zabezpečiť kvalitu aj kvantitu potravín. Práve som poukázal na tie oblasti, dve konkrétne, kde sa toto neplní. Ďakujem. Pán Des, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pani predsednička, pani komisárka, ďakujem za to, že tento materiál je vlastne na programe rokovania tu v parlamente. Myslím, že by sme naozaj mali tvrdo poukazovať na Brazíliu a podobné krajiny, ktoré uplatňujú tie praktiky, ktoré nesplňajú prísne normy pri vývoze potravín. Je jasné, že musíme chrániť našich spotrebiteľov, musíme zabezpečiť, aby pri importe platili rovnako tvrdé normy ako pri našich vlastných produktoch. Čiže tam, kde sa tieto normy nesplňujú, tak proste v tých krajinách by mali vlastne niečo s tým robiť. A my nemáme vlastne e, trestať nejakým spôsobom našich vlastných farmárov tu v EÚ. A pokiaľ je o vystopovateľnosť, je to dôležité pre ochranu spotrebiteľov. Preto tento aspekt treba garantovať aj pokiaľ ide o dovoz. Mám dovoz, že tí, ktorí v komisii sú zodpovední, používajú rôzny meter na jedno a na druhé. Takže zdá sa, že v podstate jedna vec, čo tu potrebujeme, aby boli rovnako spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže uplatňované pre všetkých. Myslím, že by, by som chcel zdôrazniť, že my aj naďalej budeme pokračovať v tomto našom postoji a úsilí. Máme veľmi dobré argumenty v rukách a môžeme ich aj naďalej presadzovať. Ďakujem. Pán Cortés Lastra. Nech sa páči pani predsednička, pani komisárka, vážení kolegovia. Je dôležité, aby komisia dbala na to, že sa budú uplatňovať príslušné kontrolné mechanizmy pri zabezpečovaní prísnych noriem v súvislosti s dozom mesa. Je to v záujme našich spotrebiteľov. Oni očakávajú, že sa na našom trhu Európskej únie budú predávať potraviny vo vysokej kvalite a bezpečné. Takže problém, o ktorom tu hovoríme, to sa netýka len jednej krajiny alebo jedného sektora. A je to oblasť, ktorá si vyžaduje hĺbšiu debatu. Pani Görling má slovo na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pani predsednička, moja, môj región jeho západu, Anglicka, poskytuje dobré podmienky na pastvy a aj sa tam produkuje veľmi kvalitné hovecie, hovedzie meso veľmi e, sa dbá na dodržiavanie aspektov blaha zvierat a aj vysledovateľnosti. Samozrejme, že e, vedie sa tu bohužiaľ dosť tvrdý atak. E, vegetariánska lobby je aktívna a hovorí o tom, že vlastne pestovateľia mesa sú tí zločinci, ktorí ovplyvňujú negatívne životné prostredie a klímu. Nevidím v tom žiadnu logiku. Farmári, ktorí pestujú, teda chovajú hovedzie, nechcú žiadne privilegia, chcú len rovnaké pravidlá pre všetkých. Žiaden protekcionizmus, ale treba zabezpečiť, aby dováž- meso dovážané do EÚ tiež splňalo aby ten dovoz do EÚ splňal patrične tvrdé kritériá. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má Lavia, 1,5 minúty, nech sa páči. Dovolte mi vyjadriť sa k tomu, že táto téma, o ktorej dnes hovoríme, je ozaj len malou súčasťou veľkého problému. Hovoríme tu o rovnakom zaobchádzaní, pokiaľ ide o dovoz, teda medzi tými štátmi, odkiaľ dovážame a medzi našimi farmármi, aby tam bola tá rovnoprávnosť. My vlastne plníme iba 60 dopytu. Takže sme nútení dovážať. Ale potrebujeme samozrejme zaistiť kvalitu dovážaného mesa. Sú tu samozrejme povinnosti, ktoré treba dodržiavať z hľadiska potravinovej bezpečnosti. Problém, pre ktorým dnes stojíme, je aj v tom, že nedokážeme presadzovať naše normy do cudzine. Takéto niečo ťažko môžeme akceptovať v budúcnosti. Touto cestou sa uberať nemôžeme. Máme predsa normy, máme podmienky, ktoré sa týkajú vystupovateľnosti alebo pardon, vysledovateľnosti potravín. Sú tu proste interné normy, ktoré sa týkajú ochrany spotrebiteľov a tieto normy musíme zachovať a musia sa uplatňovať rovnako na našu výrobu, ako aj na dovoz. Pani Delange, nech sa páči, 1,5 minúty. Ďakujem za slovo. Pani komisia, pani komisárka, ak dovolíte, ako posledná rečnička na zozname, by som chcel uzavrieť túto debatu. Myslím, že to môžem urobiť e, tým, že poviem jedno známe porekadlo, ktoré sa ťažko asi dá preložiť, ale Ide tam o to, že proste pri tých istých situáciách treba konať rovnako. Má to znamenia si toľko, že treba uplatňovať rovnaký meter aj na dovoz, aj na produkciu našich farmárov. Čiže identifikácia, registrácia dobytka, aspekty úrovne dodržiavania hygienických pravidel zdravia zvierat v Brazílii a tak ďalej, úprava chlórom, a tak ďalej a tak ďalej. Mohol by som uvádzať celý rad ďalších príkladov, kde tieto veci nesedia, pokiaľ ide o napríklad Brazíliu. Takže treba zaobchádzať rovnako aj s jednými aj s druhými, či pre oboch, aj teda pre dovoz, aj pre našich farmárov platia rovnaké normy. Myslím si však, že boli prijaté už určité opatrenia pokiaľ ide o boj proti slintačke a krývačke, začala sa vakcinácia a myslím, že musíme taktiež zabezpečiť, aby sa dala predávať v EÚ aj produkcia, ktorá vlastne pochádza z týchto už zaočkovaných zvierat. Ďakujem. Ďakujem pani Delange. A pokračuje procedúra Catch the Eye. Tu sa hlásia mnohí kolegovia. Pán Jar z Nemecka, nech sa páči, minúta. Nech sa páči. Kolegyne, kolegovia, myslím, že nechceme nič viac než menej, len rovnaké podmienky pre produkciu vo vnútrozemí a to musí platiť aj pre dovoz. Ja som si všimol, že pani komisárka použila viac ako 10 minút na to, že sa to akoby nedá. A mohla to povedať veľmi jednoducho, mohla povedať parlament na pravdu a budem sa snažiť o to, aby sme to presadili. Myslím, že e, tu nejde o obmedzenie obchodu, tu ide o vytvorenie predpokladov pre spravodlivý E, medzinárodný obchod. To, čo chceme, sú spravodlivé pravidlá e, v rámci EÚ a pre zahraničie nič viac, nič menej. A to budeme požadovať komisii dnes a aj v budúcnosti. Na to sa môžete spolahnuť. Ďakujem. Pán Watson. Ďakujem pani predsednička, pani komisárka. Tá Diskusia, ktorá predchádzala tejto, bola o a to je prepojené. Vy musíte urobiť všetko preto, aby ste chránili e, spotrebiteľov a samozrejme my tu máme právo e, vás urobiť zodpovednou, ale tuto ide o dumping, e, tu sa vyžaduje E, napríklad na výrobu e, kila hovedzieho je potrebné o 100 krát viac vody, než na výrobu kilogramu soji. A e, tieto systémy vysledovanosti musíme uplatňovať a ja vás chcem pozbudiť, aby sme žiadali od našich občanov, aby všetci prestali jesť meso. Ďakujem, pán Watson. Pani Kostingerová, jedna minúta. Ďakujem, pani predsednička. Naši občania majú vysoké očakávania, pokiaľ ide o kvalitu ich potravy a tu nie len o bezpečnosť potravín, ale aj o ochranu životného prostredia a ochranu zvierat. E, e, pokiaľ je o vysledovateľnosť produktov, e, to je zabezpečené len v Európe. Ochrana spotrebiteľa a spravodlivá súťaž a konkurencieschopnosť polnospodárstva musí byť zabezpečená, musí byť zaujímavé na nás všetkých. Preto považujem za dôležité, aby sme tejto diskusii podporovali a aby sme to zabezpečili v rámci politik. Ďakujem veľmi pekne. Pán Nikolesku, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Pani komisárka, vy veľmi dobre viete, že Rumunsko nemá právo predávať bravčové meso na európskom trhu, ale máme právo dovážať bravčové meso z iných krajín e, v roku 2010 a potom ho reexportovať. Ja si myslím, že budeme musieť uplatňovať veľmi prísne pravidlá, pokiaľ ide o bytunky. Teda um, naši farmári by veľmi radi videli, aby sa ten systém E, e, uplatňoval. Teda ide o to, aby boli pravidla rovnaké pre všetkých. Pán Dantán, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pani komisárka, za vaše vyhlásenie. A to reflektuje e, vašu e, prácu za vaše funkčné obdobie a chránite spotrebiteľov a e, E, ide o zabezpečenie kvality potravín. My sme v našom výbore hovorili o e, správe FAO a e, vaši zamestnanci neboli schopní odpovedať na otázky, ktoré sme vo výbore kládli. Pani komisárka, mali by ste byť zahambení, e, keď hovoríte o prísnych pravidlách. E, e, mali by sme byť zahambení, keď toto požadujeme od iných. A keď trváme na podmienkach, pokiaľ ide o prístup k trhu, keď hovoríme o potravinách a o zdraví našich občanov. Ďakujem. Pán Sikersky eh, bude hovoriť ako posledný. Dámy a páni, chceme vyvážať, preto musíme dovážať, pretože obchod eh, musí byť výhodný pre obe strany. Ale tu sú isté podmienky, ktoré sa viažú na kvalitu a štandardy. A to je prirodzené. A myslím, že s tým všetci súhlasíme. Európa má rôzne typy inšpekcií a kontroly, aby zamedzila dovozu mesa, ktoré nezboja našim štandardom, ale ohrozuje našu bezpečnosť. Ale to, čo sme počuli od pani komisárky, ho znamená, že by sme nemali také isté kontroly očakávať od iných, teda tie isté, ktoré my uplatíme na našich výrobcov. Dobre som tu rozumel. To by znamenalo, že jediný výstup eh, inšpekcie eh, je ten istý. Aby som sa chcel opýtať, či Rusko alebo iné krajiny môžu uvaliť také isté požiadavky eh, na výrobky, ktoré my dovážame z Brazílie. Ďakujem. Pani komisárka, máte slovo, aby ste mohli ukončiť túto zaujímavú diskusiu. Ctení členovia, chcem vám pripomenúť to, čo som povedala. Nie je o tom, že nemôžeme uvaliť pravidlá na tretie krajiny a je mi ľúto, že ani po tom, po tej prezentácii, ktorá trvala 15 minút, som vám nemohla presvedčiť o tom, čo vlastne my požadujeme od tých tretich krajín. Ale chcem vám pripomenúť, že dostojame sa z tretich krajín a teraz z Brazílie, teraz dovážame len 5 e, mesa, ktoré sa dováža do Európskej únie, ale zároveň sme veľmi, veľkými vývozcami do tretich krajín, do Ruska a do iných krajín Náš export do Ruska je 1 miliarda eur za rok a my sa pokúšame presvedčiť Rusko, že nemôžeme akceptovať tie isté pravidlá, aké sa vzťahujú na Rusko. Pretože to sú pravidlá medzinárodného obchodu. Teda uplatňujeme ekvivalentné a neidentické pravidlá a teda, kým sme spokojní, že e, sú dostatočné na to, aby chránili našich spotrebiteľov. A to je to, čo robíme. Takže dôvody, pre ktoré uplatňujeme pravidlá bezpečnosti v prípade Brazílie, sú tie, že naše misie nám ukázali, že čosi sa tam nedeje v poriadku a preto uplatňujeme veľmi prísne pravidlá. Uvidla som vám čísla pokiaľ ide o poslednú misiu do Brazílie, áno, boli tam problémy, ale chcem vás požiadať, pozrite sa na všetky správy našich FAO misií do všetkých našich členských štátov a porovnajte si to a uvidíte, že aj v členských štátoch je množstvo nedostatkov a požiadali sme členské štáty, aby to dali do poriadku. A to sme urobili aj v prípade Brazílie. Takže zachytili sme problémy v Brazílii, v jednom štáte, kde tri e, farmy mali vážne nedostatky. Požiadali sme brazilské orgány, aby to z, e, odstránili a aby e, uplatnili dôsledky aj na auditorov, ktorí prehľadili do dôsledky. Išlo tam o pohyb zvierat alebo o konzistentnosť e, dát v databáze. Tieto problémy sme si všimli a FAO tým označil tieto problémy ako menšie problémy. Ale e, brazilské úrady e, skontrolovali tú databázu a e, urobili opatrenia, aby sa vyhli nesprávnym dátam. A tieto misie vedia, že nájdú nedostatky a našou povinnosťou je, aby sme napravili nedostatky, ktoré zistíme, či už to je v členských štátoch alebo to je v tretich krajinách, pretože našou povinnosťou je chrániť našich spotrebiteľov. A ja vás chcem uistiť, že budeme pokračovať vo vysielaní misií do Brazílie a do ďalších tretich krajín, aby sme zabezpečili, že vtedy, ak zistíme nedostatky, Eh, budú tieto nedostatky napravené. A musím vás ubezpečiť, že uplatňujeme veľmi spravodlivé pravidlá pre našich farmárov e, z oči voči tretím krajinám. Oznela tu poznámka o Rumunsku. Áno, Rumunsko, takisto ako aj Bulharsko a v minulosti mnohé ďalšie členské štáty malo problém e, s klasickým prasačím morom. A my sme venovali množstvo pozornosti Rumunsku. A obráťte sa na vašu vládu a opýtajte si ich, akú pomoc sme vám poskytli, aby ste sa zbavili tohto problému. A ja som si istá, že Rumunsko bude schopné v blízkej budúcnosti exportovať meso. A to práve pre pomoc, ktorú sme tejto krajine poskytli e, v prípade e, klasického prasačieho moru. Takže, ctení členovia, chcem vás ubezpečiť, že našou prvoradou zodpovednosťou je, voči, je zodpovednosť voči európskym spotrebiteľom. A chceme mať spravodlivý obchod a vzťahy so všetkými. A naše misie v tretich krajinách budú veľmi prísne, budeme bdeli a keď niečo nebude v poriadku, e, pokúsime sa to napraviť. Ale budeme bdeli a prísni. O to, či sa na tom zozname objaví viacej farieb alebo nie, to samozrejme závisí od brazilských orgánov, či budú ochotné e, vynaložiť prostriedky na to, aby bolo viacej takých fariem, ktoré budú certifikované na e, vývoz. Ďakujem vám, pani predsednička. Tým končí naša diskusia. Ďalšie zasadnutie vo štvrtok 26. novembra začne o 9. a bude pokračovať do 1. a potom od 3. do 5. A to podľa programu, ktorý bol zverejnený v dokumente pre toto zasadnutie a je zverejnený na internete. Zasadnutie je prerušené.